Takže kolegyne, kolegovia, poďme hlasovať naozaj a čím skôr, tým lepšie. Máme toho veľa. Niektorí musia odcestovať, takže naozaj poprosím o atmosféru, ktorá umožní hlasovanie. Dobre, takže najskôr schválime program, nikto nemá žiadne námietky, takže program schválený. A teraz k jazykom dančina, chorvaština, galčina nie sú dnes k dispozícii. Potom technická otázka informácia o tom, že toto je miestnosť, kde sme relatívne často. Je to veľká miestnosť. My sme Libe, je nás veľa, potrebujeme veľkú miestnosť. a pri týchto mikrofónoch e, je to tak, že keď hovoríte, tak musíte byť relatívne blízko k mikrofónu, aby jednak tlmočníci počuli, aby aj nahrávanie zachytilo, čo hovoríte a tak ďalej. Takže toto je taká technická informácia. Pri vystupovaní prosím čo najbližšie k mikrofónu. To som vám len chcel postúpiť. Dobre, takže máme tu viacero hlasovaní. Pán Naď, tam to bude trvať možno až pri štvrte hodinku, ostatné sú relatívne kratšie. Tak len aby ste vedeli, ako sme na tom časovo. And, uh, just, votes, have... A ešte niečo pôjdeme hlasovať, tak schválime zápisnice. Ide o schôdze z 3. oktobra, 5. septembra, 21. augusta, 15. a 16. júna a 30. mája. A ak teda nikto nemá k zápisnici žiadne námietky, ani jednej z nich, tak uh, tieto zápisnice sú schválené. A teraz môžeme prejsť, pristúpiť k prvému hlasovaniu. Kde to mám? Takže prvé hlasovanie, to je bod číslo 5. Takto sa spýtam, máte každý aj elektrické hlasovacie kartičky? Ak nie, tak dajte vedieť už teraz, aby sme o tom vedeli. Takže vyzerá to, že každý hlasovaciu kartu má. Takže bod 5, to je naše prvé hlasovanie. prepačte kolegovia, bod 4, dohoda o operácii operačnej a strategickej spolupráci medzi Gruzinskom a Europolom. Ja som spravodajca a poďme teda hlasovať. Návrh 1. Hlasujte elektronicky. Konec hlasovania. A zamieta sa. Dvojka. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Zamietnuté, teraz 3. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Zamietnuté. Návrh 4. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Rovnako zamietnuté. A teraz záverečné hlasovanie. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté 31 za, 3 proti, 6 sa zdržali. Môžeme pokračovať ďalším bodom, bod 5, dohoda o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Ukrajinou a Europolom. Spravodajkyňou je pani Gabriel. Takže môžeme ísť hlasovať. Mám otázku, kolegovia. Môžeme odhlasovať návrhy 1 a 4 unblock. Súhlasíte? Dobre. Prečo nie? Dobre, tak nie. Jednotka, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamieta sa. Dvojka, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Už končíme hlasovanie, rovnako zamietnuté. Trojka, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. A teraz štvorka, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. A teraz záverečné hlasovanie. Hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté 34 hlasov za, traja hlasovali proti, šiati sa zdržali. Blahoželáme spravodajcovi. Spravodajkyni, pardon. No teraz pokračujeme bodom 6, mobilizácia nástroja flexibility na financovanie okamžitých rozpočtových opatrení na riešenie pretrvávajúcej migračnej, utečeneckej a bezpečnostnej krízy. Spravodajkyňa pani Makovej. Takže poďme hlasovať. Kompromis 1. Hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Pokračujeme návrhom 2. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Pokračujeme kompromisom 2. Kompromis 2. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Pokračujeme kompromisom 3. Kompromis 3, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 4, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 27. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prepačte, zabudol som povedať, zamietnuté. Teraz 28, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania rovnako prijaté. A teraz pokračujeme záverečným hlasovaním. Nech sa páči hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté 38 za, 3 proti, 2 sa zdržali. Blahoželáme pani spravodajkyni. Pokračujeme jej ďalším textom mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti roku 2017. Takže spravodajkyňa, je to teraz stanovisko znova pani Makovej, takže poďme hlasovať. Kompromis 1, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz pokračujeme kompromisom 2. Kompromis 2, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania prijaté. Kompromis 3, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania prijaté. Návrh 21, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté, teraz 22. 22. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 4. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. A teraz záverečné hlasovanie. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté 38 za, traja proti, traja sa zdržali. Blahoželáme pani spravodajkyni. And we now go to point seven. It's now point, it's point eight? Yep. Takže teraz, kolegyne, kolegovia, bod 8. Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2015. Spravodajca je pán Naď. Nejaké opravy v hlasovacom zozname 5, 8, 7 a 6, 1, 0. Tu je požiadané osobitné hlasovanie ten text oboch návrhov je veľmi blízky. Ak oba prejdú, tak je to repetívne, čiže ak 5, 8, 7 prejde, tak ten druhý 6, 6 1, 0, tak e, e, ten ide preč. A to isté 702, 953, ak sa príjme 702, 953 odpada. Dúfam, že všetci pochopili a teda s touto informáciou môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Respektíve, ešte pýtam spravodajcu, či chce niečo povedať stručne. Áno, ďakujem. Ja by som len chcela vyjadriť veľkú vďaku všetkým skupinám, každému jednému teme spravodajcovi a všetkým poslancom za tú obrovskú prácu na tejto správe o základných právach v EÚ za minulý rok. Takmer tisíc pozmeňovacích návrhov sa zozbieralo, tri stanoviská k našej správe, všetko je to tam zapracované, 45 kompromisov, a máme asi iba 42 alebo 45 e, oddelených hlasovaní. Takže naozaj táto správa podľa mňa mm, je dôkazom toho, že Európsky parlament, jeho poslanci dokážu spolupracovať e, a dopracovať sa k dobrému výsledku. Dobre, takže kompromis 1, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 2. Kompromis 3, prepáčte, kompromis 3, hlasovanie otvorené. Takto. Kompromis 3 počasia. Počasia, prvá časť hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz druhá časť. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 292, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz kompromis 2, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 9. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz návrh 309. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 4 po častiach. Prvá časť. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Druhá časť. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Prijaté. Kompromis 8. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Prijaté. Kompromis 37. Po častiach prvá časť. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté druhá časť. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 5. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 6. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 372. Hlasovanie otvorené. 372. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 31. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 7. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Dobre. Ak vám nefunguje zariadenie, možno si presadnite. Prijaté. A pán Becker, jeho hlas si zaznamenáme. Teraz 404, návrh 404. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. prijaté. Teraz 406, 406, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 20, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. 416, 416, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 11. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz návrh 441, 441, hlasovanie otvorené. 441. Konec hlasovania. Zamietnuté. Kompromis 12. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 40. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 13. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania prijaté. Kompromis 14, hlasovanie otvorené. Konec hlasovania prijaté. Kompromis 19, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh. Pardon, kompromis 15. Hlasovanie otvorené. Prepašte, pomýlil som sa. Návrh 487, 487 hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. A teraz kompromis 15. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 16. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 17. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. 505. 505. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 41. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania prijaté. Kompromis 18, hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Prijaté. Teraz kompromis 32, hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Prijaté. Pokračujeme návrhom číslo 578 578 a 579 to sú identické, takže hlasovanie otvorené. 578, 579, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Teraz kompromis, prepačte. 580, ešte 580, hlasovanie otvorené. 580 už odhlasoval každý, dobre, takže koniec hlasovania. Prijaté, kompromis 23, hlasovanie otvorené. Prvá časť, je to prvá časť kompromisu 23, hlasovanie otvorené, koniec hlasovania. Prijaté, druhá časť, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté návrh 587, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Kompromis 21, prvá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté druhá časť. Končím hlasovanie. Prijaté. Pokračujeme 613. E, e, Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 614. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. Kompromis 36. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania prijatý. Kompromis 24. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. Kompromis 22. Hlasovanie otvorené. Končím hlasovanie. Prijatý. Eh, návrh 694. Eh, Končím hlasovanie. Prijatý návrh 702. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. Kompromis 25. Hlasovanie otvorené. Končím hlasovanie. Kompromis 26. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. Kompromis 27. Hlasovanie otvorené. Končím hlasovanie. Prijatý. Kompromis 28. Hlasovanie otvorené. Končím hlasovanie. Prijatý. Návrh 738, správne ste ma opravili, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijatý. Kompromis 29, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijatý. Kompromis 30. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Kompromis prijatý. Návrh 757. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 758. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 771. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijatý. Kompromis 33. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijatý. Kompromis 34. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijatý. Kompromis 35. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijatý. Kompromis 38. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Kompromis je prijatý. Hlasujeme o kompromise 39. Áno, hlasujeme o kompromise 39. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. <clears throat> Prijatý. Návrh 931. Otváram hlasovanie. Koniec hlasu. Zamietnutý. 945. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnutý 951. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamietnutý 952. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnutý Pokračujeme 9-5. 5, 3 odpada, teda hlasujeme o 6. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnutý. 9. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania zamietnutý. 973. Hlasovanie otvorené. Teda, od, e, teda, blokujem, e, teda hlasujeme unblock od 973. Hlasujeme unblock, otváram hlasovanie. The vote is closed. Koniec hlasovania. A všetky tieto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 Pokračujeme hlasovaním o e, citáciách kompromisné, e, znenie citácií. Otváram hlasovanie, koniec hlasovania, prijaté. A keďže sme to prijali, ideme k úvodným ustanoveniam. Ste na to pripravení? Teda ideme priamo k 118. Hlasujeme o úvodných ustanoveniach. Návrh 118. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. A tento návrh je prijatý. E, teda vie každý, kde sa nachádzame. Hlasujeme o kompromise 10 úvodných ustanovení. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijatý. Návrh 165. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh zamietnutý. 1, 8, 4 úvodných ustanovení. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Návrh je zamietnutý. A pokračujeme návrhom 254. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A tento návrh je zamietnutý. Hlasujeme o 260. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Návrh prijatý. 270. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Zamietnutý. A teraz e, pokračujeme. E, čo to je? FAM 6 odsekom 6. Otváram hlasovanie, končím hlasovanie. Tento je zamietnutý. E, odsek 14. Otváram hlasovanie. Closed. Rejected. Zamietnutý. FAM 56. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. Hm? Ideme na konečné hlasovanie, záverečné hlasovanie, nominatívne hlasovanie, otváram hlasovanie. Hlasoval každý v tomto záverečnom hlasovaní? Koniec hlasovania. E, prijaté 41 e, e, hlasov pre, proti 4, 4 sa zdržali. Blahoželám spravodajcovi, pánovi Naďovi. Ideme hlasovať ďalej, kolegovia. Máme ďalšie dve hlasovania. Teraz pokračujeme normami občanského práva v oblasti robotiky. Spravdajcom bol Michal Bony a je to v zmysle článku 54 rokovacieho poriadku. Pán Bonny, neviem, či sa chcete ešte vyjadriť. Ak nie, môžeme pristúpiť priamo k hlasovaniu. Pristupujeme priamo k hlasovaniu, kolegovia. E, otváram hlasovanie o kompromise číslo 3. Konec hlasovania. Prijatý. Kompromis 4. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijatý. E, ideme k návrhu 83. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Zamietnutý. Kompromis 5. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijatý. Hlasujeme o kompromise 6. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijatý. Kompromis 7. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Prijatý, jednoznačne prijatý. Kompromis 8. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijatý Kompromis 9. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Tiež prijatý. Kompromis 10. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijatý. Kompromis 11. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijatý. Návrh 43. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijatý. Kompromis 12. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijatý. Kompromis 13. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Prijatý. Kompromis, kompromis 14. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijatý. Návrh 62. Hlasujeme o návrh 62. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijatý. Kompromis 15. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijatý. pokračujeme. Hlasuj, hlasujeme o návrhu 79. E, Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. A tento je e, zamietnutý. Tento bol Áno, tento bol e, zamietnutý, teda pokračujeme 87. Hlasujeme o návrhu 87. Hlasujeme o návrhu 87. Je to správne tak? Áno. Overme si to. Každý hlasoval. E, končím hlasovanie. Tento je zamietnutý. A teda, teda, teraz nasledujú citácie a úvodné ustavenia. Kompromis 1 o citáciách a úvodných ustanoveniach. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijatý. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Kompromis 2 bol prijatý. Návrh e, číslo 10, otváram hlasovanie. Konec hlasovania. A tento je zamietnutý. A teda poďme teraz hlasovať o celkovom texte v pozmenenej podobe. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Prijaté za 47 hlasov. Nikto nebol proti a dvaja sa zdržali. A blahoželám. Eh, spravodajcovi. Ďakujem, Tomas. Naozaj to bolo veľmi prínosné od teba. So, we now move to... Teraz prejdeme k bodu 10 výmena informácií, systém včasného varovania a postup posudzovania rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok. Spravodajcem je pán Bonny. A je to hlasovanie o otvorení medziinstitucionálnych rokovaní a tímov. Ak si sa nežela prehovoriť, môžeme hneď hlasovať. Prajete si prehovoriť? Nie, dobre. Takže ideme priamo k hlasovaniu. Hlasujeme NV, pozmeňovací 10, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Kompromis 1. Hlasovanie otvorené. Ukončené. Prijaté. Pozmeňovací 24. Hlasovanie otvorené. Ukončené. Zamietnuté. Kompromis 2 hlasovanie otvorené. Ukončené. Prijaté. NV 13 hlasovanie otvorené. Ukončené. Prijaté. Pozmeňovací 27, hlasovanie otvorené. Ukončené. Zamietnuté. NVI 14, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací 5 otvorené. Ukončené. Prijaté. NV15, hlasovanie otvorené. Ukončené. Zamietnuté. NV16, hlasovanie otvorené. Za, ukončené. Prijaté NV17, hlasovanie otvorené. Ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací 6. Identicky s 18. Hlasovanie otvorené. Zatvorené. Prijaté. Kompromis 3. Hlasovanie otvorené. Ukončené. Prijaté. Kompromis 4. Hlasovanie otvorené. Ukončené. Prijaté pozmeňovací 9, hlasovanie otvorené. Ukončené. Prijaté. Pozmeňovací 30, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací 31, hlasovanie otvorené. Ukončené. Prijaté. Envy 21, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Pozmeňovací 10, hlasovanie otvorené. Ukončené. Prijaté Pozmeňovací 32, hlasovanie otvorené. Ukončené. Zamietnuté pozmeňovací 33, hlasovanie otvorené. Ukončené. Zamietnuté pozmeňovací 11, hlasovanie otvorené. Ukončené. Prijaté. Pozmeňovací 34 hlasovanie otvorené. Ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací 35 hlasovanie otvorené. Ukončené. Zamietnuté. Kompromis 5 hlasovanie otvorené. Ukončené Prijaté. NV 23. Hlasovanie otvorené. Uza- ukončené. Prijaté. NV 24. Hlasovanie otvorené. Ukončené. Zamietnuté. NV 25. Hlasovanie otvorené. Ukončené Zamietnuté NV26 hlasovanie otvorené. Ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací 13 hlasovanie otvorené. Ukončené. Prijaté. Pozmeňovací 37 hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovací 14. Hlasovanie otvorené. Ukončené. Prijaté. Pozmeňovací 15. Hlasovanie otvorené. Ukončené. Prijaté. Pozmeňovací 38. Hlasovanie otvorené. Ukončené. Zamietnuté. Úvodné ustanovenia NV1. Hlasovanie otvorené. Ukončené. Prijaté. Pozmeňovací 17. Hlasovanie otvorené. Ukončené. Zamietnutý. Rečník bez mikrofónu. E, dobrý pokus, ale nie. Pokračujeme NV2. NV2, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté NV3, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. NV4 hlasovanie otvorené. Ukončené. Zamietnuté. Pozmeňovacie 18 hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté. NV5 hlasovanie otvorené. Ukončené. Zamietnuté. NV6, hlasovanie otvorené. Ukončené. Prijaté. Pozmeňovací 19, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Zamietnuté NV7, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. prijaté. n 8 hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Pozmeňovací 1, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Záverečné hlasovanie, nomino, nominálne hlasovanie, hlasovanie otvorené. Yeah. Close. The vote is closed. Hlasovanie ukončené. Is carried for... Prijaté 48, nikto proti. Teraz budeme ďalej hlasovať o um, rokovacích týmoch. Hlasovanie je otvorené. The vote is closed. Hlasovanie ukončené. Prijaté 48 za, 1 proti, 3 a 3 sa zdržali. Blahoželáme pánovi Bonimu. And the final vote, colleagues. So the final vote, point 11, colleagues, is the question for... Uh... Bod 11, otázka na ústne zodpovednanie komisii, pokiaľ ide o jej povinnosti v oblasti uh, reciprocity víz podľa článku 1.4 nariadenia 139.01. Je to jedno hlasovanie, jednotné hlasovanie, hlasovanie otvorené. The vote is closed. Hlasovanie ukončené. Prijaté 45, 3 eh, proti, nikto sa nezdržal. Skončili sme hlasovanie, ďakujem veľmi pekne za vašu pomoc. Hlasovali sme rýchle, sme vlastne hodinu pred našim plánovým programom a asi by sme si mohli urobiť prestávku na celú hodinu. Ďakujem vám. Takže je teraz prestávka na jednu hodinu. a Benito País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

Oh.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 Uh, Kolegyne, kolegovia, budeme pokračovať v našom zasadnutí. Ďakujem za trpezlivosť. Oveľa rýchlejšie sme ukončili hlasovanie vďaka vašej spolupráci, takže ďakujem za vašu trpezlivosť, ďakujem, že ste prišli naspäť na čas. Budeme pokračovať bodom 12, e, to je Európska cloudová iniciatíva a máme tu návrh stanoviska uh, spravodajcami pán Bony, je to eh, návrh stanovisko z vlastnej iniciatívy, je bol eh, gestný výbor a pod 2 pravda 53 budeme mať eh, stanovisko a chcem vysvetliť, že máme celkom dobrú históriu, pokiaľ ide o túto tému. Mali sme Eh, tému masového dohľadu, tam sme dosť veľa sa venovali téme cloudu a chceme si udržať iniciatívu a pán Bony je expertom v tejto oblasti a to sa prejavuje aj v stanovisku, takže bude ma zaujímať, čo nám teraz povie. Takže ho prosím, aby sa ujal slova a vysvetlil nám, predstavil nám stanovisko. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia. Pripravil som návrh stanoviska, kde sa zameriavam na kompetencie LIBE a zdôrazňujem potrebu, že vy potrebujeme vlastne vedecký cloud Európy a musíme to robiť v súlade so základnými právami. Sústredím sa na ochranu e, e, e dát a bezpečnosť podčiarkujem, aké je dôležité pre výskum, aby spolupracoval a vymenil si údaje. Je to základná inovácia. Nové technológie a riešenia, ako napríklad cloud computing a e, Európska iniciatíva Open Cloud Science, prispeje ku rozvoju vedy a inovácií Spracovanie a výmena údajov sa musí diať v súlade s existujúcou legislatívou na ochranu údajov. Najmä pokiaľ ide o nedávno prijaté nariadenie o e, ochrane údajov. Je dôležité zabezpečiť, aby sme mali harmonizovaný prístup ku implementácii e, GDPR pre vedeckú komunitu je rozhodujúce, aby mali rovnaké povinnosti a princípy v celej EÚ. Ja myslím si, že teraz je oveľa dôležitejšie, keď v našich krajinách pracujeme na implementácii, aby sme dodržiavali harmonizáciu v našom, ako je stanovené v riadaní. E, dotýkam sa tiež dôležitosti slobodného toku dát pre výskum a vedu a dúfam, že iniciatíva komisie zabezpečí tento aspekt. A vieme, že v januári komisia bude prezentovať niečo v tejto oblasti. No a napokon zdôrazňujem význam e, počítačovej bezpečnosti, pokiaľ ide o európsky otvorený cloud aby sme preklenuli bezpečnostné medzery a aby sme vytvorili stimuly pre e, ktorá pomôže, ktoré pomôžu výmene údajov. Kolegyne, kolegovia, koordinátori sa rozhodli pracovať len v angličtine na tejto téme, a pretože v decembri už musíme hlasovať a prijať stanovisko pred hlasovaním v e, ITRE. Takže termín na sa návrhy je pondelok e, pondelok 21. Eh, novembra a hlasovať sa bude 8. decembra v Libe. Ďakujem vám a rád zodpoviem na vaše otázky a teším sa na výmenu názoru a tiež eh, sa teším na spoluprácu s tými spravodajcami. Ďakujem, pán Vlny. A teraz prehovoria eh, s tými spravodajcami Natalí, nech sa páči. Zopaslo k tomuto stanovisku. Ďakujem, Klod. V prvom rade vítam prácu kolegu Bonyho, pokiaľ ide o toto stanovisko. A naozaj súhlasím a s tým projektom zloženie zo štyroch kľúčových bodov. A tiež e, súhlasím a som teda spokojná s tým, že máme možnosť sa venovať tejto téme. Je to naozaj téma veľmi dôležitá, podstatná, do budúcnosti orientovaná inovatívneho charakteru. Toto je naozaj vec, ktorá podporí teda inovatívnosť a kreatívnosť Európy. Tiež ide o konkurencieschopnosť, zdieľanie zručnosti, schopnosti a teda pokrok v celej oblasti digitálu, čo môže tiež zjednotiť Európanov, alebo je na to dôležité, aby sa Európa, Európa zjednotila. Čiže toto je e, téma, ktorá súvisí aj s určitými neviem, inými Eh, otázkami, ktoré sme preberali v našom výbore. Konkrétne ide o ochranu údajov, údajov nachádzajúcich sa v klaude. Čiže na jednej strane obrovská príležitosť, eh, zdieľanie vedomostí, eh, pokiaľ ide o výskum, pokiaľ ide o európske politiky a tak ďalej. Takže naozaj je dôležité, aby sme boli v popredí, aby sme naozaj boli na tej špičke v tejto oblasti vzhľadom na e, rýchly pokrok e, krajín na iných kontinentoch, čo sú to USA alebo azijské krajiny. No a teda to stanovisko práve má za cieľ vybaviť nás potrebnými nástrojmi, nástrojmi naozaj európskymi. Takže naozaj ide o vynikajúcu, vynikajúcu tému pre náš výbor. Samozrejme, že sú tu určité výzvy, na ktoré veľmi dobre poukazuje aj spravodajca čiže je to ochrana a bezpečnosť, tieto dve veci. Pokiaľ ide o tú ochranu osobných údajov, toto je vec, ktorá veľmi často zaznieva nielen počas práce u nás vo výbore, ale aj z úst občanov. A kolega urobil dobre, že túto vec zdôraznil, pretože cloud aj budúci európsky cloud e, necháva vyvstať e, pochybnostiam, pokiaľ ide o dodržiavanie legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov. Spomínate si, že ENISA svojho času e, identifikovala viac než 30 rizik, ktoré predstavuje cloud, takže naozaj je potrebné dávať pozor, pokiaľ ide o používanie alebo opätovné používanie v prípade zdieľania údajov, ktoré sa v tomto cloude budú nachádzať. A tie údaje v tom cloude musia byť naozaj náležite chránené, pokiaľ ide o naše európske pravidlá, pokiaľ ide o prístup, e, trvanie archivácie, e, zber a tak ďalej. Nebudem opakovať všetky tieto aspekty, ktoré táto problematika zahrňa. A teraz tá druhá otázka, ktorá je podľa môjho názoru veľmi dôležitá, to je to riziko, že vo virtuálnom systéme nachádzate sa údaje, že je tu riziko, že dôjde k nejakej zmene e, bez vedomia občanov, alebo, čo by bolo ešte horšie, že by sa tieto údaje sprístupnili tretím e, bez povolenia prístupu k takýmto údajom. Napríklad vzhľadom na nedostatok nejakého systému, zlyhanie systému poskytovateľa, a teda to je e, tá právnická osoba, e, ktorá má na starosti e, podľa súkromného práva tieto údaje chrániť alebo zlyhanie nejakého technologického typu. Čiže naozaj je dôležité, aby sme tieto veci zohľadnili a pripravili potrebné právne záruky. A ďalšia vec, ktorá je veľmi dôležitá, to je otázka ehm, nejakého súdneho eh, zmocnenia sa údajov, ktoré sú vyžiadané cudzími orgánmi, eh, teda z tretich krajín, teda ide o krajiny, ktoré sú mimo EÚ. Takže toto z mojej strany, pokiaľ ide o tú, ten prvý okruh otázok týkajúci sa ochrany údajov. No a potom je ešte druhá výzva, ktorú ja ako spravodajkynia vnímam, to je e, oblasť bezpečnosti keď sa hovorí o klaude, slobodách a tak ďalej, to je naozaj e, otázka ochrany týchto údajov pred e, počiačovou kriminalitou, ochrana pred útokmi a problémami podobného typu. Takže je dôležité, aby v tomto texte bola zaručená ochrana infraštruktúr budúceho európskeho cloudu toto je tiež vec, na ktorú je potrebné sa pozrieť už teraz a nevracať sa k tomu až neskôr, keď už vyvstanú nejaké problémy. Takže z hľadiska bezpečnosti koncentrácia údajov eh, je takým dvojsačným eh, mečom, čiže eh, stále sa o tom samozrejme vie, ale apelujem aj na celý náš výbor, aby si to uvedomil a máme naozaj lehotu už iba o pár hodín, tuším je to v pondelok, čiže v tomto zmysle ja ten text možno ešte trošku doplním. Ďakujem pekne. Thank you, Chairman. <clears throat> Ďakujem, pán predseda. Ak dovolíte, budem hovoriť v mene eh, tienového správcu ECR, pána Daltona, ktorý nemôže byť prítomný. E, stanovisko vyzerá v poriadku. EKR predloží nejaké e, pozmeňovacie návrhy, ale myslíme si, že to ide správnym smerom. Pán Dalton víta skutočnosť, že stanovisko uznáva, že všeobecné nariadenie na ochranu údajov tvorí silný rámec a nepotrebujeme ďalšiu legislatívu v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Judy Sarkontini, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Európska iniciatíva cloudu pre vedecké ciele, to je veľmi dobrý nápad. Chcem pripomenúť, že už sme dávnejšie o tom hovorili v roku 2013 a 2014. A Nelly Cruz, eh, vtedajší komisár, začalo, začala tvoriť eh, k európsky cloud, ale žiaľ vybrala si Hewlett Packard eh, na tvorbu mm, európskeho cloudu a, a vtedy vlastne sa začali vyšetrovania ohľadne Snowdenových odhalení a ukázalo sa, že je potrebná ochrana údajov a e, samozrejme podnikatelia musia mať príležitosť vytvoriť európsky cloud, ktorý bude môcť e, využiť našu európsku e, jurisdikciu ako konkurenčnú výhodu vo vzťahu k tým, ktorí sú mimo EÚ, aby mohli ukladať údaje, údaje v našich e, cloudoch. Ale čo komisia urobila? Vybrala si Hewlett Packard. Mm, takže e, napriek tomu je dobré, že sa k tomu vraciame a že tu máme iniciatívu Európskeho cloudu na ochranu európskych vedcov a ich práce. No a keď sa na to takto pozeráme, musíme sa postarať o našu domácu sféru IT, ale musíme byť veľmi opatrní, pokiaľ ide o ochranu údajov. Akýkoľvek cloud, ktorý ukladá osobné údaje a iné citlivé informácie, vytvára riziko pre ochranu súkromia ľudí. A komisia vo svojom oznámení e, e, to považuje za postrannú vedľajšiu vec, ale ja si myslím, že to je centrálna vec. Je dôležité, že ľudia musia mať dôveru v naše E, musia mať dôveru v tento systém, ak mu majú zveriť naš, svoje informácie. Takže vo svetle toho nesúhlasím so spravodajcom, že pseudonymizácia a e, e to sú ťažké výrazy, teda pseudonymizácia a anonymizácia sú posunom vpred. Totiž boli sme svedkami toho, je, že je možné vrátiť sa k tým e, odhaleným dátum, ktoré, ktoré už nie sú potom pseudonymizované. Neviem, či niektorí z vás e, videli e, vysielanie nemeckej televízie Panorama, kde sa ukázalo, čo sa všetko vie o európskych občanoch. Ale tá reidentifikácia údajov, ktoré boli prv pseudonymizované, to nie je dobrý spôsob. Takže ja myslím, že tu musíme byť prísnejší. My predložíme niekoľko návrhov, aj pokiaľ ide o potrebu silného kryptovania e, alebo kódovania údajov a samozrejme očakávame dobrú správu nášho výboru a je to príležitosť vrátiť sa k iniciatíve kladu. Potom ako prehovorí pán Foss, tak potom bude mať slovo komisia, ak už nikto si nebude prijať prehovoriť. Takže. Ähm, Ďakujem pekne, pán predseda, áno. A ja chcem pochváliť pána spravodajcu. Vo výbore Líbe sa síce pohybujeme iba e, v rámci nášho rezortu, e, našej kompetencie. Chcem povedať toľko, že v digitálnom svete cloud skrátka obsahuje viacero aspektov. Samozrejme, že je správne eh, zaoberať sa základnými právami, mm, ochrany, ochranou údajov a tak ďalej, ale znamená to v našom svete aj ochranu hospodárstva, eh, tej hospodárskej súťaže, ktorá je potrebná. Čiže pokiaľ ide o tie nové výzvy, ktoré vy v tamtej súvislosti, či už to dróny alebo automatizované automobily, e, tak budeme potrebovať prístup ku cloudu. Neviem si to inak vôbec predstaviť, ako to má fungovať. A preto potrebujeme aj takéto otvorenie. No a teraz ten prístup k tým údajom, e, čo spomínala aj kolegyňa z Argentíny, my to aspoň vnímame tak, že anonymizované údaje sú anonymné vtedy, keď sa už nedajú odanonymizovať. Ak takáto možnosť odanonymizovania existuje, ak je možná opätovná identifikácia, tak potom sú to osobné údaje, k ktorým je potrebné pristupovať inak. Čiže preto tá cesta anonymizáciou a práca s pseudonymizovanými údajmi, toto je cesta vpred, pretože v prípade pseudonymizácie, napríklad v oblasti zdravotníctva, to je veľmi podstatná oblasť aby ten jednotlivec potom mohol byť e, e, vystopovaný, aby sa mu dala ponúknuť lepšia liečba a tak ďalej. Mm. A potom archivácia týchto údajov, to nie je ten problém. Problém je ten prístup k týmto archivovaným, ukladaným údajom. Čiže musíme sa naozaj snažiť o to, aby ten kľúč k tej reidentifikácii, aby ten bol zabezpečený, aby to bola nejaká tretia entita, e, ktorá bude mať na starosti práve toto. Čiže väčšia otvorenosť, áno, väčšia kreatívnosť, pokiaľ ide o prístup k údajom alebo spracovanie údajov, nakladanie s údajmi. V opačnom prípade budeme stále zaostávať, stále zaostávať. A preto je potrebný lepší prístup. A ak sú nejaké iné modely než pseudonymizácia alebo anonymizácia, tak je to v poriadku. Sme tomu otvorení ale potrebujeme pri najmenšom tú kreativitu, aby pokiaľ ide o osobné údaje, aby e, sa dalo z nich niečo vyvinúť, či už sú to pseudonymy alebo anonymizované údaje. Ďakujem pekne. Thank you very much. Um... Ďakujeme pekne. Komisia neviem, či sa vedete k tomu, čo povedala pani Sargentini, ale možno by ste mohli povedať, ako by, eh, ako momentálne vyzerá situácia okolo toho európskeho vedeckého cloudu. Ehm, ITRE sa zaoberá týmto projektom. Vidíte, že aj pre nás ako Libe je to dôležitá vec. Otázka ochrany súkromia a tak ďalej. Čiže ako to vníma komisia? Mohli by ste nám povedať, kde sa nachádzame, aký je aktuálny stav? Neviem, či komisia je schopná sa vyjadriť v tejto fáze. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem za e, vašu správu. Vítame váš príspevok vo forme stanoviska k správe výboru ITRE. Implementácia Európsko otvoreného vedeckého cloudu zo strany komisie v tejto fáze e, ide o pripomienkovacie konanie, teda konzultácie s, so zainteresovanými e, chceme nájsť najlepšiu modalitu implementácie Európsko-tvorného vedeckého cloudu s odhľadením všetkých otázok ochrany súkromia, ochrany základných práv. Toto všetko sú aspekty, ktoré budeme zohľadňovať pri príprave novej legislatívy, ktorú sa chystáme predložiť pokiaľ ide o, otázky ochrany údajov. Takže v konzultáciách sa oboznámime s názvormi jednotlivých aktérov a zainteresovaných. Pokiaľ ide o všeobecné radenie o ochrane údajov, my vítame názory vyjadrené vo vašom stanovisku. Súhlasíme s tým, že harmonizovaný prístup k implementácii nariadenia pomôže implementovať silný európsky otvorený vedecký cloud, čo umožní spoluprácu v oblasti výskumu, teda pre vedeckú obec so zárovnou ochranou osobných údajov. Ďakujem pekne. Um, add, um, Ďakujem pekne, len by som doplnil jednu vec. Judith to spomínala. Ide o to, že keď sa pozme ten vedecký cloud, my sme o tom už hovorili a v závere toho procesu, bolo to koncom minulého funkčného obdobia, tak uh, tam bola kontroverzná alebo takto nebola kontroverzná jedna vec a to, že chceme sa pohnúť vpred, pokiaľ ide o ten vedecký cloud. A kolegovia si možno spomínajú, že tie reakcie boli také, že je to akoby snaha prijať harmonizovaný prístup, ktorý by mohol byť prekážkou, až takým neprekonateľným múrom na ceste ku cloudu, americká jurisdikcia, um, globálny cloud, takže mňa zaujíma, respektíve teším sa, že dnes som počul e, vypo- vystúpenia napríklad pani Grisbeck. A teraz tu boli vystúpenia v tom zmysle, že e, sme toto kliše prekonali. Stavba tých múrov. Sme teraz v oblasti internetu veci, Naozaj sme sa posunuli oveľa ďalej, potrebujeme mať nejakú konkurenčnú výhodu, aby sme mali naozaj otvorený vedecký cloud. A hoci to stanovisko je krátke, jeho význam je naozaj obrovský, pretože výbor LIBE je potrebné zapojiť, pokiaľ ide o pseudonymizáciu, anonymizáciu údajov, otázky súkromia, ochrany súkromia a tak ďalej. Čiže naozaj aj tu sa musíme pohnúť vpred relatívne rýchlo. Myslím, že my máme tie potrebné odborné zručnosti, znalosti. Už sme sa zaoberali ten vyšetrovací e, postup. Pán Bony e, je o tom všetkom informovaný, čiže naozaj zastaviť to kliše, že e, toto je nejaká, nejaký múr, ktorým chceme zamedziť dominantnosti USA v oblasti cloudu. Čiže naozaj už sme vo fáze internetu vecí, čiže potrebujeme sa pohnúť veľmi rýchlo a náš výbor naozaj je fundovaný eh, v tejto oblasti. Eh, riešili sme rôzne otázky ochrany osobných údajov, takže my sme naozaj veľmi kompetentní. Eh, toto stanovisko mnohé z tých oblastí pokrýva. Kolegovia možno budú ešte čo to doplniť, majú takú možnosť. Takže naozaj to, čo som tu dnes vypočul, ma veľmi potešilo. a teda, že ten odkaz toho minulého funkčného obdobia e, zostáva e, zachovaný, lebo v tých odporúčaniach sme to mali zapracované už vtedy. Takže ďakujem pekne a ešte by som dal priestor na záverečné slovo pánovi Bonimu. Ďakujem pekne za všetky návrhy. Toho času, myslím, nebolo veľa, ale mm, myslím, že sa dá využiť efektívne ak budeme spolupracovať aj pri posudzovaní pozmeňovacích návrhov? Ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby naše odporúčania z hľadiska LIBE k tejto celej otázke otvoreného vedeckého cloudu európskeho, aby sa dosiahla rovnováha medzi vecami, ktoré súvisia s ochranou osobných údajov, súkromia, to sa s bezpečnosťou, máme GDPR, A práve pridržanie sa GDPR nám umožní náležite využívať aj anonymizáciu a pseudonymizáciu. Ide tu o cloud, súvislosti s digitálnym rozvojom. Nehovoríme o cloude, ktorý bude zhromažďovať osobné údaje ako také. Ide o cloud v kontexte vzdielania vedeckých údajov, teda osobné údaje, tie už budú spracované. Čiže nejde o zber osobných údajov. Nie. Ide o to, ako výskumníci, vedcovia budú môcť e, spracovávať údaje vychádzajúc e, z pravidiel, e, všeobecných pravidiel ochrany údajov a potom ešte všetky zdieľania tých údajov. A tam možno musí by, musia byť nejaké ďalšie ubezpečenia, zabezpečenia. No, to som vám chcel povedať na upresnenie. Ešte raz ďakujem za doterajšiu spoluprácu. Dúfam, že v duchu budeme aj pokračovať. Áno, veľmi dobre ste to opísali. Áno, anonymizácia, pseudonymizácia, dnes sme si to precvičili, túto výslovnosť, už nám to celkom ide. Ďakujem pekne. A teraz poďme k bodu 13, kolegyne, kolegovia. To je bod týkajúci sa Frontextu. Frontexu, pardon. Nášho orgánu na ochranu e, hraníc e, a pobrežných hraníc. Takže ďakujem e, pekne exekutívnemu rediteľovi, ktorý sa tu práve usádza. Takže ak dovolíte, začal by som uh, s predstavovaním tohto bodu. Takže ide o prezentáciu implementácie nového nariadenia o Frontexe. respektíve o Európskej e, pohraničnej a pobrežnej hliadke. Viete, že toto je vec, ktorá nadobudla účinnosť 6. oktobra. Pán Ledgeri už bol 12. oktobra v našich radoch. Išlo o tému Schengenu. A teda, že agentúra bude posudzovať zraniteľnosť šengenského systému a že ehm, nás príde poinformovať o, o súčasnom stave, pokiaľ o implementáciu e, nového nariadenia a tiež nás poinformuje o, o novom viacročnom programe podľa nariadenia, podľa článku 64 odseku 1, agentúra e, musí do 30. novembra každý rok vypracovať svoj pracovný plán na budúci rok, vychádzajúc z zo stanoviska Európskej komisie mm, a po konzultácii s Európskym parlamentom. Takže sme veľmi radi, že tu ste a kolegovia ste využijú príležitosť aj na to, aby kládli otázky k fungovaniu Frontexu, k aktuálnej situácii a tak ďalej. Ale teraz dávam slovo pánovi Lažerimu na 15, e, na 15 my na 15 minút mu dávam slovo, aby uh, vystúpil s úvodným prejavom. Ďakujem pekne. Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. Vážení členovia Európskeho parlamentu, ďakujem vám veľmi pekne za pozvanie na vašu pôdu. Začnem e, takou e, bilanciou, zhrnutím, prezentáciou dokumentu viacročného programového plánu pre roky 2017 až 2019 agentúry Frontex. Tak ako si možno spomínate, je to e, e, dokument, e, pracovný program, dokument, ktorý je návrhom pre všetky agentúry v polovici obdobia. Viem, že možno pôjde o veľmi rozsiahly dokument, ale budem sa snažiť prejsť i hneď na najdôležitejšie body. Teda ako sa e, teda aká je situácia. Je to živý dokument a týka sa roku 2017. E, v najbližších mesiacoch a rokoch bude tento dokument e, revidovaný, pretože pokrýva obdobie až do roku 2019. Samozrejme, budem vždy pripravený prísť opäť do parlamentu a vysvetliť, e, aký vývoj e, zažíva táto agentúra, aké sú zmeny. Dovolte mi najprv vysvetliť, že existujú štyri viadročné ciele. Budem sa snažiť vysvetliť, čo tieto ciele znamenajú. V prvom rade existuje prvý cieľ, ktorý sa volá vernosť, čiže Agency, uh, goal. isté povedomie O čo vlastne ide? Ide o to, aby sme mali prehľad o tom, čo sa deje na základe spravodajských informácií a analýze situácie, analýze rizik a hrozieb s možnými dopadmi na bezpečnosť vonkajších hraníc Európskej únie a s, možnosť, s možnými dopadmi na e, vnútornú bezpečnosť a pohyb v Európskej únie Máme niekoľko konkrétnych vytýčených eh, aktivít týkajúcich sa technológií, eh, boja proti eh, kriminalite, pretože nám ide aj o prevenciu v rámci nového mandátu. Druhým cieľom je odpoveď, respektíve ide o cieľ, ktorý bude zohrávať kľúčovú úlohu pri implementácii európskeho konceptu riadenia hraníc, najmä v oblasti kontroly vonkajších hraníc. Aj tu pôjde o veľmi konkrétne aktivity, napríklad efektívna podpora členským štátom. Ďalší cieľ sa volá rozvoj. Tento sa týka toho faktu, že agentúra má za cieľ prichádzať s overenými postupmi, pocit, e, posilňovať kapacity a podporovať harmonizované štandardy a postupy vrátane vzdelávania, e, školenia a vrátanie interoperability medzi členskými štátmi a rôznymi agentúrami, ktoré budú prítomné na vonkajších hraniciach a vykonávať činnosť. Posledný cieľ sa volá výkon tak, aby sme dosiahli výsledky v súlade s novým mandátom, ktorý je platný od 6. októbra. Tu ide o podporu a rešpektovanie základných práv pri výkone našich misií na vonkajších hraniciach. Ale samozrejme je tu aj finančný aspekt, pretože výkon sa môže týkať aj najefektívnejšieho e, výkonu našej činnosti za e, čo najšetrnejšieho použitia disponibilných finančných zdrojov. Teda toto bolo vysvetlenie štyroch e, viacročných cieľov. Existujú aj strategické línie, strategické smery. Dovolte mi, aby som spomenul konkrétne 6 strategických smerov. V dokumente nájdete ďalšie výrazy, ako napríklad e, oblasti e, strategickej aktivity. Ide o dosť obsažný, zložitý dokument a e, poprvýkrát prebiehajú konzultácie aj na pôde Európskeho parlamentu v budúcnosti budeme sa snažiť upraviť eh, jasnosť tohto dokumentu počas jeho implementácie. Teda poďme sa pozrieť na tieto strategické línie, strategické smery, ktoré budú čerpať eh, rozpočty na základe aktivít. Eh, samozrejme, nepôjdem úplne do detajlov, ale samozrejme som pripravený odpovedať na vaše otázky aj týkajúce sa financovania našej činnosti. Čo sa týka týchto strategických línií a ich obsahu sú nasledovné tá prvá línia, prvé smerovanie je posilňovanie eh, interoperability a integrovaný systém riadenia hraníc. To sa bude implementovať v súlade s novým mandátom, ktorý sme dostali na operatívnej a strategickej úrovne. Teda pôjde o integrovaný, eh, integrované riadenie eh, hraníc, ktoré bolo pripravené v spolupráci s členskými štátmi a s ďalšími inštitúciami Európskej únie, ktoré boli zaangažované do tohto procesu. A o tomto sa môžem ešte prísť rozprávať na pôdu výboru LIBE, ak bude o to záujem. Čo sa týka e, tohto integrovaného riadenia, budeme vykonávať e, testy zraniteľnosti. Je to nový prvok v zmysle nového mandátu pre túto agentúru a podporuje integrované riadenie hraníc. Cieľom by malo byť, e, mala byť lepšia spolupráca s inými agentúrami, s policajnými zložkami, s colníkmi a s pobrežnou strážou. E, máme viacej právomoci v oblasti bezpečnosti a ak chceme bojovať proti organizovanému zločinu vrátane terorizmu, musíme viac spolupracovať a preto musíme rozšíriť e, rozsah pôsobnosti integrovaného <laughs> riadenia hraníc a nelimitovať ho len na témy migrácie a utečencov. Druhá strategická línia alebo strategické smerovanie je e, posilňovanie námornej dimenzie tejto agentúry. Toto je tiež komponentom integrovaného riadenia hraníc. V tejto línii, v tomto smerovaní budeme podporovať e, a zlepšovať už existujúcu spoluprácu s inými agentúrami na národnej úrovni, ale aj na úrovni celej Európskej únie napríklad s agentúrou pre námornú bezpečnosť alebo pre kontrolu rybolovu, ale tiež s rôznymi colnými organizáciami a rôznymi agentúrami presadzujúcimi e, právo, ktoré sa týkajú námorníctva. A teda spolupráca bude určite e, zlepšená. Budeme podporovať aj dimenziu e, vyhľadávania a E, záchrany osôb, teda agentúra bude mať možnosť lepšie spolupracovať e, buď e, počas spoločných operácií ako napríklad Trident a Poseidon a taktiež budeme spolupracovať aj s tretimi krajinami, ak to bude potrebné. Tretia strategická línia alebo smerovanie sa týka riadenia migračných tokov na vonkajších hraniciach a tu myslím na špecifický koncept eh, podporných tímov pre migračné toky. Komisia mala záujem, aby vznikali tzv. hotspoty, ktoré sú už lepšie štrukturované, opäť v zmysle nových právomocí, ktoré nám mandát dal. Štvrtá strategická línia je sa e, týka rozširovania bodov, ktoré e, budú monitorovať a e, zároveň budú riadiť návrat e, migrantov. Ide o technickú podporu členským štátom pri identifikácii tak aby mali k dispozícii cestovné doklady z tretich krajín a aby v budúcnosti vznikol koordinovanejší prístup a lepšia spolupráca medzi členskými štátmi a e, e najrôznejšími E, správami a, službami, ktoré fungujú na úrovni členských štátov, tak aby bol návrat koordinovanejší a integrovanejší. Ale samozrejme to sa týka aj rozmeru e, základných práv, ktoré musia byť prítomné samozrejme pri výkone všetkých aktivít agentúry. Piatá strategická línia je spolupráca s tretími štátmi a to v celom rozsahu právomoci, ktoré nám dal nový mandát. Rád by som e, zdôraznil najmä nasadenie styčných dôstojníkov v tretich krajinách, čo začalo už tento roku, tohto roka e, pred novým e, mandátom. Máme styčného dôstojníka v Turecku, budú však ďalší. Prichádzame s novou stratégiou, ktorá bola prijatá riadiacim výborom ohľadom nasadzovania styčných dôstojníkov do tretich krajín a budeme e, prostredníctvom styčných dôstojníkov už spolupracovať e, s tretími krajinami. A čo sa týka poslednej strategickej línie, je e, posilnenie finančnej flexibility agentúry a aktivity a to je lepšie E, lepšia správa disponibilných technických a ľudských zdrojov, tak aby sme boli efektívnejší a aby naše riadenia správa týchto zdrojov bola výkonnejšia a lepšia a týka sa to samozrejme nadobúdania technického vybavenia agentúrov. Tu ide aj o najrôznejšie E, stratégie týkajúce sa školenia a vzdelávania, tak aby sme boli flexibilnejší a mali k dispozícii kvalifikovaných členov najrôznejších tímov, ktoré budú využívané. Takže toto bolo 6 strategických smerov a možno by som vám ešte, vás ešte poinformoval o najnovších opatreniach, e, ktorými sa budeme riadiť pri implementácii nášho mandátu, ktorý platí od 6. oktobra. Čo sa týka návratu v októbri e, sme spustili e, žiadosť o návrat pre členské štáty. Existuje aj IT systém skoncipovaný komisiou, prostredníctvom ktorého členské štáty vyjadria e, svoje požiadavky, čo sa týka návratu utečencov, čo sa týka odvolávania a sťažností na stránke, na internetovej stránke agentúry existuje elektronická sťažnosť pre, toho, pre tých, ktorí sa chcú odvolať proti nejakému rozhodnutiu a e, sú tam samozrejme aj pravidlá týkajúce sa sťažnosti a odvolávania a do budúcnosti budeme potrebovať aj sieť kontaktných bodov členských štátov, ktoré by boli nezávislými inštitúciami od hraničnej stráže v členských štátoch. A to preto, aby tí, ktorí majú na starosti e, základné e, práva, mohli e, vstupovať do dialógu s národnými orgánmi. Postúpili sme aj pri prekladaní najrôznejších dokumentov a v súčasnosti prebieha zaškoľovanie zamestnancov. Čo sa týka pobrežnej stráže v súčasnosti prebiehajú rokovania o pracovnom nastavení s agentúrou pre E, námornú bezpečnosť a pre rybolov. Končíme tieto rokovania. Zlepšila sa, zintenzívila sa spolupráca, napríklad prebieha pilotný projekt s agentúrou e, pre e, kontrolu rybolovu. Vďaka tomuto pilotnému projektu sme mohli identifikovať a zdokumentovať nezákonný rybolov takže kontrola je šetrnejšia z hľadiska čerpania rozpočtových zdrojov. Po prvýkrát e, e, e, sme, sme spustili novú sieť, ktorá zahrňa najrôznejšie orgány presvedce právo na E, mori. Čo sa týka metodológie e, e, hodnotenia procesov a implementácie v tomto sme spolupracovali členskými štátmi a s komisiou a budúci týždeň riadiaci výbor dostane od výkonného riaditeľa e, konkrétne predstavy, detaily ohľadom budúceho roka e, od členských štátov. Súčasne čakáme e, menovanie zástupcov členských štátov pre nové siete. Čo sa týka nových bodov, ktoré budú vznikať pre návrat, niektoré body príjme riadiaci výbor budúci týždeň. Čo sa týka spolupráce s tretími štátmi, e, predpokladom e, spoločných operácií s výkonom mocov v tretich krajinách je e, nový návrh dohovoru o spolupráci z hľadiska agentúry z perspektívy agentúry, nie som si istý, či, aj, či toto vedenie zdieľajú aj členské štáty, je dôležité, aby sme mali e, právnu ochranu styčných dôstojníkov e, v tretich krajinách a istý, istú ochranu majetka, aby sme nemuseli platiť nejaké dovozné e, clá pri vyvážaní techniky do tretich štátov. Riadiaci výbor už schválil navrhovanú stratégiu, teda styční dôstojníci e, budú v meste Niamey v Nigerii a na Balkáne a v tej ďalšej vlne prideľovania styčných dôstojníkov e, bol prijatý môj návrh. Budú to e, štáty Severnej Afriky, Africký roh, Západná Afrika a, čet... Uh, a ďalšie africké štáty. Čo sa týka integrovaného riadenia hraníc, už čoskoro navrhneme operačnú stratégiu. Rád by som ešte vyzdvihol prebiehajúci proces náboru nových e, zamestnancov. Teda v súčasnosti tento náborový proces prebieha a týka sa aj e, diskusie, ktoré v parlamentu. Teda e, v súčasnosti prebieha nábor 50 e, zamestnancov z celkového počtu 250, ktoré budú v celkovom počte do roku 2017 zamestnaní ďalej identifikujeme, vyhľadávame vhodných kandidátov na jednotlivé otvorené pozície. E, Pozerám sa, ako stojím s časom. Spomeniem ešte dôveryhodnosť a transparentnosť. To eh, isté som už skonštatoval na pôde eh, výboru LIBE. Eh, samozrejme potrebujeme posilňovať aj našu dôveryhodnosť a to sa týka aj prístupu k dokumentov a preto vznikla kancelária pre transparentnosť, e, ktorá bude riadiť prístup e, k dokumentom. Takže takáto je v súčasnosti situácia implementácie nových právomocí, ktoré sme dostali a som plne k dispozícii a rád odpoviem na všetky vaše prípadné otázky. Ďakujem veľmi pekne, pán Lagerin. Je dobré, že sme počuli o implementácii nariadenia, ale som si istý, že kolegovia sa budú chcieť spýtať na niektoré otázky, ktoré sú v súvislosti s agentúrou. A teda máme tu dlhý zoznam e, kolegov, ktorí by chceli položiť otázky. Takže najprv e, tieňový spravodajca spravodajcovia ku naredeniu a potom e, členovia parlamentu. Takže, kolegyne, kolegovia, prosím, e, snažte sa o disciplínu, pokiaľ ide o čas a trvanie vašich otázok, lebo tu máme veľmi dôležité témy, e, ktoré sú v súvislosti s agentúrou. Takže najprv Natali Grisbeck, tieňová spravodajkynia nariadenia. Natali, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme pánovi Ležerimu za to, čo nám v úvode odprezentoval. Naozaj veľmi jasné, kompletné vystúpenie. Čas, e, času je málo, takže budem stručná. Teším sa samozrejme z nových misií tejto novej agentúry, lebo ja osobne e, to považujem za novú agentúru. Hoci v európskej diskusii e, naši občania nevždy správne chápu, že ide o nový nástroj, ale zároveň naši občania, a je ich naozaj mnoho, sú toho názoru, že tento nový systém vyrieši všetky naše problémy. No, ja osobne, keď im vysvetľujem tie modality a to spúšťanie tej misie novej agentúry, tak im zároveň hovorím o význame a tiež hovorím, aká veľká výzva to je a tiež sa snažím vysvetliť im, že to nevyrieši každý jeden problém, každú jednu situáciu, s ktorou sme na vonkajších hraniciach Európy konfrontovaní, ale že v každom prípade to snáď pomôže konsolidovať voľný pohyb osôb a teda šengenský systém ako taký. Dve, tri malé e, komentáre a otázky. Ja som teda povedala, že sa teším z tejto novej agentúry ale mám tu aj zo pár otázočiek, ktoré v tej súvislosti vyvstávajú a možno nebudú úplne príjemné. A vy ste v tých orientáciách strategických a smerovaniach spomínali známu operáciu ehm, návratu. Bolo nás dosť veľa, eh, čo sme mali obavy, pokiaľ ide o tieto border cases, teda operácie, ktoré sa dejú priamo na hranici, teda osoby, ktoré priamo od hranice sú vrátené. No a ide o určitú takú sivú zónu e, rizik vystávajúci po tejto osoby, že by mohlo dôjsť k nejakému zneužitiu. Čiže otázka, e, dochádza k takýmto zneužitiam? Vy mi zrejme poviete nie ale mňa by zaujímalo, či sú nejaké osoby, ktoré sa takto navrátia bez možnosti vyjadriť eh, svoju žiadosť o azyl v niektoré z členských krajín. Či toto mm, platí alebo nie. Druhá otázka, tiež asi zložitá. Eh, hovorí sa o viacerých signáloch, pokiaľ ide o zbranie v rámci fungovania týchto hliadok. Teda hovorilo sa aj o strelbe na takéto učičenecké lode, ktoré samozrejme riadia tí prevádzači, ktorí na tom bohatnú tak to nekalo. Takže povedzte mi prosím, aké sú tie možné reakcie. No a tretia otázka stručná, ale určite tiež nie jednoduchá. Aká je bezprostredná situácia, a pokiaľ ide o Turecko, pokiaľ ide teda o vonkajšie hranice Európy a teda Turecko. Ďakujem. Ďakujem. Karl, nech sa páči. Ďakujem, pán Legeri, za to, že ste medzi nás prišli a vysvetlili ste nám mandát. Mám niekoľko otázok. Pokiaľ ide o mechanizmus sťažnosti, Povedali ste, že je online. Ale aký je problém vytvorenia kontaktných miest eh, s členskými štátmi? Neposkytujú ich, alebo nemajú žiadne, ktoré by boli vhodné? Aký je tam problém? No a potom chcela by som navrhnúť, keby eh, tento mechanizmus eh, sťažnosti bol na viditeľnejšom mieste na webovej stránke. Hm, teda aby to nebolo len, že to je ako pro forma. No a povedali ste o nábore že prebieha, ale nevideli sme žiadne výzvy, pokiaľ išlo na, o, o podporu o e, dôsledníka pre e, základné práva alebo úradníka pre základné práva. Zdá sa, že tam je takéto nové miesto. E, mohli by ste to vysvetliť? Pokiaľ ide o pohraničnú stráž a zásobník, E, teda aký je tam systém? Máte už členské štáty, ktoré sa zaviazali k určitým e, počtom e, pridelenia a potom tretie krajiny. S ktorými chcete spolupracovať? Sú to tie, ktoré ste spomínali, Niger a ďalšie africké krajiny? A potom, čo presne chcete robiť s týmito krajinami. Potom ďalšie témy. UNHCR sa sťažoval, že e, je tam príliš veľa návratov alebo teda e, odsunutí e, v Grécku, ktoré sa vykonali prostredníctvom nástrojov Frontexu. Vieme, že Frontex takéto rozhodnutia nepríjma, ale ak e, sa používa lietadlo Frontexu, ak sú tam dôsledníci Frontexu, nemyslíte si, že sa niečo musí zmeniť, aby sa to nezopakovalo? No a napokon Frontex organizoval konferenciu o e, pobrežnej stráži. A bolo to v novembri. A medzi pozvanými bola Austrália. A teda naozaj by ma zaujímalo, čo sa chcete od austrálskej pobrežnej stráže naučiť. Tak to bolo niekoľko otázok. A rád by som počul tie odpovede, tak ak viacerí budete mať podobné body, takže prosím, pridržajte sa dvoch minút. Takže pán Dupri, ideme v poradí, tak ako sa ľudia hlásili. rád, nech sa páči. Uromu? Uh, merci, merci. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem ti, Klod, pán Ležery, vitajte. Vždy si vás radi vypočujeme. Vždy hovoríte veľmi jasne, aj pokiaľ ide o štruktúru vašeho prejavu, aj pokiaľ ide o jeho obsah. E, chcem povedať, e, že Le Monde prednedávnom prišiel so správou, naviac s strán. A dá sa, že sa tu nejakým spôsobom zmiešavajú veci, tí teroristi, ktorí boli aktívni v Paríži a v Bruseli a e, že vstúpili ilegálne na naše územie, teda boli bojovníci v Syrii a e, vstúpili na naše územie za účelom teroristických útokov. Ja to nechcem zmiešavať utečencov a teroristov a sa do jedného vreca. E, to som len chcel poukázať, že toto rozlišovanie je pre mňa veľmi dôležité. No a pokiaľ ide o Europol, tých e, koordinátorov, tak e, oni hovoria, že to je viacero tisícok e, takýchto foreign fighters, ktorí sa vracajú z územia Syrie a Iraku do Európy a teda budú sa vracať aj v ďalších rokoch. Čiže tá bezpečná štruktúra, akú teraz máme, umožňuje vám na hraniciach nejakým spôsobom zakročiť a teda tým spôsobom mať určité sito a zistiť, kto je rizikom a kto nie. A potom ďalšia vec súvisiaca e, s aktuálnym údajom. E, belgický štátny tajomník e, povedal, že chce všetkých, ktorí sú v Grécku, stiahnuť zverejňuje informáciu, podľa ktorej ich bezpečnosť tam už nie je zaručená. Teda, že migranti tam ničia administratívne budovy a tak ďalej, že sú tam každodenné hrozby pri výkone ich práce, že sú takíto ohrození. Takže áno, je to kredibilná informácia, dochádza k takýmto udalostiam. Ak áno, čo je váš záver z tohto. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne. Kristín Dol, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán Ležeri, že ste prišli do nášho výboru. Ja by som sa venovala dvom bodom. Výcvik pre pohraničné a pobrežné hliadky. Tu sa uplatňuje nové nariadenie a moja otázka špecifické tréningové aktivity, pokiaľ ide o deti a iné zraniteľné osoby, to je článok 36, sú takéto špeciálne aktivity už uplatňované. A potom druhá vec, spolupráca s tretími krajinami. A toto je otázka, ktorej sa venujem pravidelne. V dokumentoch na dnešok sme dostali informácie o dohode z Kosova 5. maja. No a text e, je k dispozícii aj na internete, to veľmi dobre vieme. Európsky parlament však nie je pravidelne informovaný o uplatňovaní takýchto pracovných dohôd, ktoré sa otvárajú s e, týmito krajinami. E, čiže ako sa tieto dohody pretavujú do praxe. Konkrétne príklady spolupráce v rámci takýchto dohôd by nás zaujímali, podobne ako je to v prípade e, dohody s Tureckom, ale sú ďalšie, je ich až teda 18. A potom pokiaľ ide o váš program na obdobie 17 až 19, tento vedačný pracovný e, plán, um, je možné, že pokiaľ ide o toto nové nariadenie o pohraničnej hliadke, že bude potrebné uh, túto vašu, tento pracovný program nejakým spôsobom eh, uplatniť a možno aj tie pracovné dohody bude potrebné nejakým spôsobom upraviť, tak aby boli v súlade s aktuálnou legislatívou, pokiaľ ide o udržiavanie eh, základných práv. Parlament musí byť o tomto procese, o tomto revíznom procese upla- uh, informovaný. No a podľa nového nariadenia nová agentúra má informovať parlament pred e, uzavretím takejto pracovnej dohody. Čiže musíte komunikovať s parlamentom, dať mu potrebné informácie, predtým, než sa uzavrie nejaká pracovná dohoda, e, o ktorej sa momentálne rokuje Senegal, Mauretania, Maroko, Tunisko, Libia, Egypt a Brazília. To sú krajiny, s ktorými sa rokuje. Takže môžete vám k tomu presne povedať viac. Hlavne Libia nás zaujíma, či agentúra chce aj rokovať s nejakými ďalšími krajinami. Ďakujem pekne. Thank you very much. Um, Mrs. Winberg. Ďakujem, pani Feinberg. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať pánovi Lagerimu za e, užitočné informácie. V parlamente som už 2,5 roka. Začali sme s Mare Nostrum, potom sme mali Frontex a e, prevzali úlohu Mare Nostrum a teraz e, máme vás, Frontex, tu. E, o čom tu ide? Áno, potrebujeme chrániť naše vonkajšie hranice E, ale Frontex mal 98% e, povinností chrániť e, hranice a aká je úloha nového Frontexu? Ide o vyhľadávanie a záchranu? Vo Švedsku mm, sme prijali extrémne počty utečencov a Naša, naše ministerstvo eh, vnútra informovalo, že chcú vrátiť asi 8 tisíc mm, utečencov. Eh, chcem sa spýtať, a, eh, a koľko zdrojov vlastne e, dávate bokom, aby ste pomohli členským štátom e, v ich e, preťaženosti s utečencami, napríklad vo Švedsku tých 80 tisíc. No a potom je tu tlak na ceste z Turecka do Grécka. Čítal som aj o Taliansku, že tam ide o rekordné počty za posledné mesiace. Minulý rok sme počúvali o problémoch pokiaľ išlo o záchranu a vyhľadávanie, že tam boli proste agresívni prevádzači, ktorí mierili zbranie na e, ľudí na člnoch. Chcela by som počuť, e, ako sa na to pozerá táto nová agentúra. Ďakujem. Pani Zípl. Ďakujem pekne. Najprv chcem počiarknúť, že v parlamente bola väčšina, ktorá uznávala, že vonkajšie hranice členských štátov sú aj európskymi hranicami, takže potrebujeme Európsku pobrežnú pohraničnú stráž, ale chcem sa spýtať, čo sa teraz deje v praxi. Rozumiem, že jedna z vašich úloh je zbierať údaje, analyzovať ich, čo sa deje v krajinách mimo EÚ, ale čo robíte, ako nakladáte s týmito informáciami. Lebo hovorili ste o tom, že je potrebné prevať, či je tu nejaký dopad na bezpečnosť hraníc. Ale vo chvíli, keď je, dojde k dopadu na e, bezpečné to už je neskoro. Takže čo môžeme robiť preto, aby na základe vašich analýz sme predišli e, zhoršeniu situácie a že e, útečenci utečenci skončia na našich hraniciach? Hovorili ste o spolupráci s tretimi krajinami. Myslím si, že vaša úloha, keď sa obrácate na tretie krajiny, nie je bojovať proti kriminalite alebo posilňovať demokraciu. E, e, vašou úlohou je ochrániť hranice v tých krajinách. Takže znova sa pýtam, na základe vašej analýzy, poskytuje, poskytujete vaše informácie ďalším politickým e, rozhodovacím e, orgánom v komisii. Takže vychádzajúc z vašej analýzy a analýzy iných agentúr a na základe národných agentúr, ja si myslím, že vaše informácie by mohli byť súčasťou stratégie e, pre lepšiu spoluprácu s tretimi krajinami e, smerujúcej ku zlepšeniu situácie alebo minimálne, aby sa nezhoršovali situácie konfliktu a autoritárnych režimov. Je vaša analýza nápomocná v týchto oblastiach? Alebo vy jednoducho čakáte na to, že sa čo si udeje na hraniciach a len vtedy e, zakročíte a inak e, sa s tými údajmi nič nedie? Ďakujem, pani Spinelli. Ďakujem, pán doktor Ledgeri, za vašu prezentáciu. Chcem sa spýtať na niektoré konkrétne prípady využitia sily. Pán Killer eh, hovoril o nelegálnych eh, odsunutiach eh, z, z Grécka do Turecka. Išlo tam o dve plavidla Frontexu. Bolo to 11. júna bola reakcia Frintexu taká, že teda rozhodnutie prijal grécké, grécké koordinačné centrum v súlade s legislatívou na vyhľadávanie a záchranu a posúdenie situácie. Ja sa chcem spýtať, aký typ zodpovednosti má Frontex a pri takomto posúdení čo viedlo zodpovedných za to, že takéto odsunutie bolo mm, legálne. No a teraz ďalšia otázka sa týka Amnesty International. Ide o kritiku e, alebo odsudenie používanie násilia v e, talianských hotspotoch a, a talianské orgány to odmietli, ale oni nepochybne sú tí, ktorí sú zodpovední, ale aj Frontex tam bol a odoberal otlačky a pokiaľ viem, keď ste tam, tak máte podiel na zodpovednosti. Možno s tým nesúhlasíte, ale ja si to takto myslím. Mohli by ste sa k tomu vyjadriť. No a po tretie použitie sily a strany zbraní proti člnom, ktoré prevážajú imigrantov do Grécka. Bolo to v auguste tohto roka. Vy ste mi napísali o tom a povedali ste, že to neboli plavidla Frontexu. Je, je to možné, ale novinár, ktorý o tom informoval, povedal, že potreboval povolenie Frontexu, aby sa mohol nalodiť na toto plavidlo. Boli to plavidla Frontexu alebo nie? Thank you very much. And Mr. Ďakujem, pán Kirkos. Ďakujem, pán predseda. Vrátim sa rok roku 2010. Mali sme tam nárast počtu migrantov z Turecka a vtedy Turecko nemohlo zvládnuť takéto počty a Európsky súd pro ľudského práva odsudil vlastne vládu e, za takéto konanie. Frontex tam mal 125 e, dôsledníkov, ktorí boli prepojení na tento prípad. No ale poďme k dnešku. Povedali ste, že pracujete na integrovanom e, riadení hraníc a sústrede sa na problematické miesta a kapacit členských štátov, kde nie sú schopní e, riešiť akutné problémy, aby ste boli na mieste, kde je potrebné riešenie. Tieto slabé miesta môžu e, predstavovať aj problémy v azylovom konaní a, alebo môže to znamenať sťažený prístup ku Mm, e, azylovým centram. Máme mechanizmy na to, aby sme identifikovali a rozpoznali problémy, ale zdá sa, že naše reakcie a, a naše e, reakcie a spôsob, akým riešime problémy, neprináša žiadne výsledky, lebo v Grécku máme stále ľudí, ktorí musia E, sa zdržajú v veľmi zložitých podmienkach. Už to trvá mesiace. Teda, ako môžeme mať optimizmus e, voči Frontexu, že Frontex prinášie, prinesie e, dobré výsledky, keď sa to e, nedeje? Ďakujem veľmi pekne. Pán Nart, Uh, Nať. Ďakujem veľmi pekne. Mám ešte ďalšie povinnosti, ale mm, som rád, že ste teraz tu. Prosím, vysvetlite mi, aký druh e, dohovoru alebo dohody potrebujete s e, tretimi krajinami alebo bilaterálne alebo s medzinárodnými organizáciami na to, aby ste mohli konať na druhej strane Stredného mora, Stredozemného mora, aby ste mohli predísť e, ilegálnemu prevádzačstvu? To je moja otázka. Ďakujem. Thank you very much, colleagues, for really excellent questions. I mean, the timing... Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia za všetky otázky aj relatívne držanie rečníckého času. Pán Ledgeri, vy ste veľmi dobre skúsení. Viete, že to načasovanie je také, že mm, toto je kritická Eh, chvíľa naozaj um, tie otázky odpovedať, takže máme pre vás dostatok času, aby ste mohli prejsť eh, všetky otázky, ktoré kolegovia položili. Takže pokojne odpovedajte, času máme dosť, ak sa chcete pustiť aj do podrobností, máte možnosť. Takže nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa chcem poďakovať všetkým poslancom. Otázok naozaj bolo veľa, čiže vidím, že máte záujem o našu aktivitu a ja sa pokúsim relatívne detailne na tieto otázky odpovedať. A budem sa snažiť dokonca odpovedať aj vo vašom jazyku, pokiaľ to bude v mojich silách. Takže teraz francúzština, potom angličtina, potom možno znovu francúzština. Pokiaľ ide o otázky návratu a takéto aktivity, ktoré sa dejú priamo na hranici a či je tam nejaké zneužívanie, či nejaké osoby e, nemajú vôbec možnosť požiadať o azyl. Z právneho hľadiska sú dve také možnosti. Prvý prípad e, to je návrat podľa 115 roku 2008, podľa tejto smernice. E, to sú osoby, ktoré sa nachádzajú nelegálne na území členskej krajiny EÚ. A to je potom taký administratívny postup, ktorý je potrebné uplatniť, aby sa mohli vrátiť do tretej krajiny. A potom je tu e, ďalšia možnosť, a to je tá, ktorú ste opísali vy, a to, že niekoho nevpustíme to je uplatňovanie šengenského hraničného kódexu, na to je tam stanovený presný postup. Ak nejaká osoba, cudzí štátny prístup, príslušník, e, osoba, ktorá nemôže profitovať z voľného pohybu osôb, tak ak nesplňa táto osoba kritéria, buď to nemá víza, nemá pás, nemá platné dokumenty, teda nesplňa viaceré podmienky, buď to finančné, alebo potom e, systém SIS e, obsahuje určitú zložku a táto neumožňuje a tak ďalej. No a, a podľa o, teda kódexu, Schengen k tomu prispieva a e, zložky sú aj informované, čiže ak je to osoba, ktorá chce požiadať o ochranu, tak v tom prípade príslušný príslušník e, by mal dať možnosť tejto osobe dostať sa pred orgány, ktoré majú na starosti azylové otázky. A takto sú teda školení tí naši zamestnanci. Pokiaľ ide o Frontex, nedostali sa ku mne žiadne správy, a, pokiaľ ide o zamestnancov hliadok Frontexu. Od mimovládnej organizácie som však dostal takéto informácie a v takýchto prípadoch my za každým spustíme vyšetrovanie, e, čo najrychlejšie daného prípadu. Takže momentálne veľmi pozorne riešim niektoré situácie, ku ktorým môže na pozemných hraniciach, vonkajších hraniciach EÚ dochádzať, ale nemám žiadne zdokumentované prípady, také ako ste vy opísali. Potom tu bola otázka týkajúca sa využívania strelných zbraní. Hm, toto je dosť paradox, že dnes musím reagovať na takúto otázku, hoci v väčšine toto, o tomto viete vďaka politiky transparentnosti Frontexu, takej politiky, ako som si aj ja želal. Sú tu určité prípady. V Grécku ich bolo viac kedy sa strieľalo na naše hliadky, čiže e, tie strely môžu ísť obomi, obomi smermi. Došlo opakovane od leta 2015 celým prípadom. Sú to prípady na hranici medzi Tureckom a Gréckom, teda e, pokiaľ ide o vody týchto dvoch e, krajín, kedy máme správy o určitých incidentoch, to sa dostalo teda e, do pozornosti Frontexu, pretože naše lode boli v tesnej blízkosti, ale neboli priamo e, zapojené do tej strelby, ku ktorej tam dochádzalo. Takže toto e, bola vec, ktorú sme v rámci našej transparentnosti chceli odkomunikovať vonok. Eh, jeden novinár mal pocit, že mal eh, prístup dokumentom, eh, ktoré nejakým spôsobom unikli z Frontexu, ale nie, to boli dokumenty, sme naozaj dobrovoľne v rámci našej transparentnosti na verejnosť postúpili. Pokiaľ ide o takúto strelbu, prečo k nej dochádza? Toto boli prípady, ktorým sa, ktoré sa udiali v Grécku. Išlo o grécku legislatívu trošku sa pokúsim zo všeobecní, čo sa tu udialo v súvislosti s operáciami Frontex. My v našom operačnom pláne máme ustanovenia týkajúce sa otázky legitímnej obrany. A táto úprava sa môže líšiť krajín k krajine, čiže v Taliansku a v Grécku neplatia rovnaké predpisy. Čiže odporúča sa lodiam a hliadkám, ktoré nie sú eh, štátnymi príslušníkmi pôvodnej, teda tejto krajiny, či napríklad Gréci, negréci pôsobiaci v Grécku a netaliani pôsobiaci v Taliansku, aby v prípade takejto strelby uh, eh, sa nejako neaktivizovali, ale ak sú oni obeťou strelby, tak uh, podľa lokálneho národného práva majú možnosť reagovať. V prípade, že žiadna z našich lodí nebola eh, do tejto strelby zapojená. Podľa teda eh, greckých informácií eh, tak nešlo o strelbu na tých migrantov, ale išlo o reakciu na strelbu tých prevádzačov. A mm, áno, bohužiaľ, boli tu aj teda kolaterálne škody, boli tu mm, obete aj e, medzi e, migrantmi e, v lete 2015. Takže toľko k týmto otázkam týkajúcim sa strelby. Súčasná situácia na mori medzi Gréckom a Tureckom. Momentálne máme asi stovku 120 migrantov, ktorí prichádzajú na grecké ostrovy z Turecka. Vo februári tohto roka to bolo asi 2000 až 2500 osôb denne z Turecka na grecké ostrovy. Čiže vidíte, že je to dosť výrazný pokles. Hotspoty, ktoré máme na greckých eh, ostrovoch, eh, tie sú preťažené. Často počet osôb, ktorý tam je, prekračuje dvojnásobok bežnej kapacity týchto zariadení. A pokiaľ ide o našu dohodu s Tureckom, či to funguje, funguje to v tom zmysle, že vidíme, že Turecko, turecké eh, hliadky vo svojich eh, výsostných vodách eh, robia záchranné operácie. A taktiež pokiaľ dohody o readmisii medzi Európskou úniou a Tureckom a pokiaľ vyhlásenie 20. marca, tak turecké orgány eh, vždy boli veľmi kooperatívne, pokiaľ ide o operatívnu stránku v zmysle dohody medzi Radou EÚ a tureckou stranou. A teraz prejdem do angličtiny. All the questions, uh, and the, uh, the questions were... Budem hovoriť uh, teraz o otázkach týkajúcich sa kontaktných bodov a sťažnosť, o sťažnostiach. Ide o to, že e, osoba poverená základnými právami je nezávislý pri vyšetrovaní, ktoré sa týkajú sťažnosti, pri vyšetrovaní sťažnosti a posudzovaní sťažnosti. Teda vo chvíli, keď e, na národnej úrovni e, zamestnanec v rámci operácie Frontexu je obvinený z porušenia základného práva. Naša agentúra musí e, poveriť osobu nejakého ombudsmana, ktorá to posúdi, ale samozrejme exist, bude musieť existovať aj e, osoba, ktorá na národnej úrovni bude viesť vyšetrovanie a s ktorou bude komunikovať agentúra Frontex. Frontex e, sa stretne so zástupcami členských štátov, tak aby takáto sieť vznikla. A dátum už takéhoto stretnutia s členskými štátmi e, je stanovený, bude to v decembri v Bruseli a e, dohoda, ktorá vznikne z takého stretnutia, by mala byť taká, že členské štáty vymenujú e, nezávislú osobu, ktorá bude poverená na území členského štátu realizovať vyšetrovanie sťažnosti Pracujeme na tom, čo sa týka prístupu k stiažnostiam. Ak je to možné urobiť, zlepšíme eh, viditeľnosť tohto formuláru. Čo sa týka hotspotov a spoločných operácií, eh, pred eh, nasadením styčných dôstojníkov prebieha školenie tak, aby príslušníci pohraničnej a pobrežnej stráže poznali e, fungovanie procesov, e, tak aby migranti ako aj tí, ktorí sa chcú stiažovať, e, mali prístup k sežnostiam, teda napríklad budú musieť mať prístup aj k tlačeným verziám formulárov pre stiažnosť. Čo sa týka kancelárie pre základné práva, E, tá má zatiaľ jedného zamestnanca, plus je tam jedna osoba, e, ktorá mu asistuje, teda nejaký jeho zástupca. Prebieha však nábor v celej tej sérii náborového procesu, ktorý v súčasnosti e, prebieha teda budeme mať aj ďalšieho zamestnanca, ktorý bude e, spravať e, šťažnosti. Zatiaľ e, za, e, nebola podaná oficiálna šťažnosť v novom mechanizme. V januári by sme mali zamestnať e, ja mám e, na starosti vyriadenie ľudské, ľudských zdrojov a dal, dal som už zelenú tomu, aby E, boli prijatí ďalší dva zamestnanci, ktorí sa budú venovať tejto agende sťažnosti a ako náhle rozpočet pre rok 2017 už bude známy a schválený k náboru bude môcť skutočne dvojsť. Budú to osoby, ktoré sa budú venovať sťažnostiam. Čo, Pools, uh, now foreseen in, in, in Frontex regulation, they are... Čo sa týka tých e, zásobární ľudských zdrojov, existujú tri body. E, jedna je rýchlej reakcie pre návrat e, v týmoch e, pobrežnej stráže. Budúci týždeň ukončíme vznik týchto zásobární zamestnancov. Členské štáty budú musieť vyčleniť pobrežnú a pohraničnú stráž pre účely rýchlej reakcie. Členské štáty vedia úplne presne, koľko príslušníkov pohraničnej pobrežnej stráže musia vyčleniť pre rýchlu reakciu. V súčasnosti prebiehajú diskusie s členskými štátmi, aby sme upresnili počet a profil týchto príslušníkov pretože v nariadení je mm, presne uvedené, koľko ich má byť, ale musíme sa dohodnúť na ich profile. Ak si zoberieme napríklad členské štáty, ktoré nemajú prístup k moru niekde v strednej, východnej Európe, tie samozrejme nebudú vyčlenovať eh, príslušníkov pobrežnej stráže. Teda budeme musieť to presnejšie nastaviť z hľadiska eh, zemepisnej polohy toho, ktorého členského štátu v súčasnosti prebieha, e, prebieha dialog s každým členským štátov a výsledok by mal byť známy do polovice decembra tohto roku. Čo sa týka spolupráce s tretimi štátmi, na túto tému odznelo mnoho otázok. Jedna špecifická otázka sa týkala tzv. SEAL growth countries, takýto... Initiative uh, where uh, Frontex was uh, associated. Uh... Sú to mm, krajiny hodvábnej cesty. Sú to napríklad eh, kraj, krajiny ako je Bangladeš, Afganistan, Pakistan. Možno, že som vynechal niektoré z nich, ale konec koncov je reč o štátoch v tomto regióne sveta aká spolupráca vo všeobecnosti existuje s tretími štátmi. Máme isté pracovné eh, dohovory, ktoré budeme musieť spresniť, najmä ich obsahovú stránku. Napríklad s balkánskymi štátmi. Alebo napríklad eh, s kandidátskymi krajinami pre vstup do Európskej únie, alebo pri krajinách, eh, o ktorých sa E, hovorí, že by sa mohli jedného dňa stať členmi. Samozrejme, spolupráca bude úplne iná, bude na tému budovania kapacít napríklad, bude to spolupráca na tému prípravy kandidátskej krajiny, aby e, e, zvládala tú prípravu legislatívy týkajúce sa správy hraníc pre vstup do Európskej únie, ale aj otázok týkajúcich sa základných práv. A čo sa týka napríklad vzdialenejších štátov, alebo týkajúce sa krajín, ktoré nehodlajú jedného dňa vstúpiť do Európskej únie. A samozrejme, tam môže ísť o výmenu informácií, o analýze rizik. Nehovoríme tým o osobných údajoch, samozrejme, pretože existujú európske pravidlá o výmene osobných údajov a je úplne jasné, že e, samozrejme neexistuje právny rámec pre výmenu údajov práve s týmito štátmi. Čo sa týka readmisie, aj na túto tému bolo veľa otázok, napríklad o implementácii readmisných zmluv medzi Gréckom a Tureckom. Je to činnosť e, alebo aktivita, ktorú si vyžiadala rada, teda inými slovami zastupcovia členskej štáty e, po e, tom marcovom podpise dohody medzi Tureckom a Európskou úniou. A ide tu skutočne o rovnaké nastavenie ako pri návrate utečencov, teda naše štandardy sa používajú aj pri monitoringu, môžem napríklad uviesť že došlo k mnohým situáciám, ktoré e, členom parlamentu oznamovali mimovládne organizácie. A samozrejme tieto situácie my monitorujeme a v zmysle nariadenia, v zmysle európskej legislatívy, ktorá sa tu uplatňuje, agentúra nemá právomoc e, stanoviť, e, zhodnotiť, či návrat osoby je E, zákonná agentúra o tomto rozhoduje. My musíme sa postarať len o e, kvalitný e, monitoring. Dovolte mi uviesť príklad. Veľmi známa mimovládna organizácia ma informovala pred niekoľkými týždňami či mesiacmi o tom, že, že dve osoby mali byť eh, vrátené z greckých ostrovov do Turecka. Upovedomila ma o tomto mimovládna organizácia, eh, že existovalo riziko, teda hrozba, že by tieto dve osoby boli stíhané, respektíve, že by neboli v bezpečí, ak by došlo k ich vráteniu. Viem, že na toto agentúra nemá mandát pravomoc, ale overil som e, s gréckými e, úradmi, či skutočne tieto dve osoby boli na zozname a či e, k vyhosteniu nemá dôjsť v najbližších dňoch. Bol tiež nedávny prípad, ktorý sa týkal sírskych občanov, ktorí e, nedostali azyl v Grécku a spolu s gréckými orgánmi sme sa na túto vec pozreli, aj keď eh, na toto nemám úplne právomoc. pretože ja, ja nemôžem po, posúdiť eh, rozhodnutie orgánov, ale samozrejme ja môžem urobiť eh, všetko preto, aby agentúra sa nepričinila k porušeniu e, základného práva tej ktorej osoby. Teda je to veľmi ošemetná vec z právneho hľadiska, e, ale robíme všetko preto, aby za žiadnych okolností nedošlo k porušeniu základných práv. Padla otázka týkajúca sa Austrálie. Tlmočníci požiadali o odchod, takže ak súhlasíte, pokračovali by sme e, v angličtine. Ak e, budú všetci kolegovia súhlasiť, e, odpovede by boli ukončené v angličtine, tak aby boli zodpovedané všetky otázky, ak súhlasíte. Natali, je to v poriadku? Rád by, radi by sme si e, vypočuli, ale tlmočníci nemôžu